hospodárskou, ale aj e, environmentálnou, e, ktorá je dôležitá pre znižovanie emisí CO2. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Týmto je e, rozpráva tému uzavretá. Zajtra budeme o 12.00 hlasovať.